najväčšia kríza, akú sme mali a e, jednoducho ľuďom dlhujete ten, ten záložný plán, takže nám ho vysvetlite. Now. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, e pani Galpelč na jednu minútu.